za opätovne otvorené. Drahé kolegyne a kolegovia, na začiatku by som vám rád oznámil niektoré informácie. A predovšetkým by som chcel vyjadriť nádej, že spolupráca s ďalšími inštitúciami EÚ v, po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti, <clears throat> ktorá vstúpi do platnosti už o jeden týždeň, e, že tá spolupráca bude prebiehať aj naďalej bez akýchkoľvek prekážok. No a v súvislosti s tým zavediem príslušné opatrenia, zostanem, zostanem v kontakte s predsedom Európskej komisie, ako aj so zástupcami švédskeho predsedníctva. Opätovne by som rád zopakoval, že Európsky parlament je ochotný a pripravený usporiadať vypočutia eh, komisárov, sme na to pripravení a informoval som o tom obe inštitúcie, tak komisiu ako aj radu. Budúci týždeň, 1. decembra, sa uskutoční Svetový deň boja proti AIDS. A je dôležité, aby sme si obete tieto, tejto choroby nepripomínali len v tento deň. Informácie o chorobe no, môžu viesť k znižovaniu infikovaných Ehm, budeme slaviť aj 65. 65. Ehm, výročie ehm, dohovoru o ľudských právach deklarácie pre ľudské práva. To sa uskutočnilo pri príležitosti konca druhej svetovej vojny. Táto deklarácia bola prijatá bez jediného protihlasu a je to prvý dôležitý cieľ a mílnik OSN v oblasti ľudských práv. Rád by som vás chcel upozorniť na to, že tento dátum je pre nás ako parlament veľmi dôležitý, pretože pre nás sú ľudské práva prioritou. A teraz prejdem k zápisniciam zo zasadnutia z 12. novembra tohto roku a k textom, ktoré boli prijaté v tento deň. Už eh, vám sú k dispozícii a chcem sa spýtať, či má niekto